Ya. Ya, mesdames et messieurs, je déclare. Dámy a páni, zasadnutie je e, otvorené. Na e, žiadosť nášho bývalého predsedu budem mu e, predsedať, aj teda pretože som bol podpredseda. V predchádzajúcom výbore máme k dispozícii všetky e, e, jazyky okrem malčtiny. Chcel by som privítať všetkých nových členov výboru TRAN, e, s ktorými budeme spolupracovať v budúcich 5 rokoch. Ehm, som rád, že tu vidím aj niektoré staré tváre. Na programe máme teraz voľbu e, predsedu a štyroch podpredsedov alebo podpredsedničok. E, najprv samozrejme si budeme voliť e, predsedničku alebo predsedu. Takže podľa našich pravidiel musím konštatovať, že tu máme dostatočný počet členov. Musím vás aj informovať, že určitý počet členov, ktorí sa nemohli zúčastniť, sú nahradení na základe súhlasových politickej skupiny ich náhradníkmi. Dúfam, že tu nie sú žiadne námietky. Pani e, Lukaševská je nahradená pánom Tomášom Frankovským. Pani Karima Deli je nahradená iba počas voľby na post e, predsedu pani Jano Dowdings. Pani Tilimec za zelených bude nahradená pánom Danielom Freundom. Pán Marko Campomedzoni e, bude nahradený pánom Romanom Hajderom. Pán Tomáš Poreba bude nahradený pánom Angelom Džambackým. Pán Joao Ferreira z GUE bude nahradený pani Alsofie eh, Peltier, pani Katerina Konečná bude nahradená pani Claire Daly a pán David Pell z nezaradených bude nahradený pánom Jamesom Wellsom. Ak nie sú eh, žiadne poznámky alebo námietky, môžeme teraz eh, prikročiť k hlasovaniu. Prosím, Overte si, či máte so sebou vaše hlasovacie kartičky. Nemusíme nutne hlasovať elektronicky, ale ak by to bolo treba, je dobré sa ubezpečiť, či so sebou máte svoju hlasovaciu kartu. Donc, j'appelle maintenant Takže e, kandidáti na post predsedu e, výboru pre dopravu. Kto je kandidátom? Za skupinu zelených by som chcel navrhnúť e, Karimu Deli na post predsedničky výboru. Dobre, sú ďalšie kandidatúry? Nie, preto by som sa spýtal pani Deli, či akceptuje tento návrh. Pán Rike, vážení kolegovia, s radosťou akceptujem e, byť kandidátkou na tento post. Dobre, ďakujem v súlade s našim zvykom, keďže nie sú žiadni ďalší kandidáti, navrhujem, aby sme si zvolili našu predsedničku klamačne. Pani predsedníčka, eh, prosím, aby ste zaujali miesto eh, za predsedníckým stolom. Uvoľním vám ho. chers collègues. Vážení kolegovia, dámy a páni, ďakujem eh, Dominikovi Riketovi, ktorý nie je len hociakým eh, kolegom, predovšetkým je to priateľ a veľký expert a pilier tohto výboru pre dopravu. Chcem mu poďakovať za eh, všetkú prácu. Chcem poďakovať za prácu všetkým a poslancom, ktorí doteraz pôsobili v tomto výbore a vítam nových eh, členov, nové členky tohto výboru. Som hrdá na vašu voľbu, eh, že si ma zvolili opäť eh, ako ženu, mladú ženu na čelo tohto výboru. Je to silný signál pre európskych občanov. Nikdy by som si nebola pomyslela, že jedného dňa budem zvolená opäť za predsedničku tohto výboru Takže ja cítim, uvedomujem si túto veľkú zodpovednosť, e, ktorú mám. Musíme sa spoločne postaviť e, to, e, tejto veľkej výzve, výzve, ktorú pred nás postavili mladí ľudia pred pár mesiacmi tu v Európskom parlamente, kedy prišli a žiadali od nás, aby sme začali zodpovedne konať, konať rýchlo a zabezpečiť, aby Eh, klimatické a environmentálne eh, potreby sa začali brať vážne. Eh, týka sa to veľmi silne sektoru dopravy, ktorý predstavuje 30 emisí CO2. Máme tu takisto aj všetky tieto úmrtia, predčasné úmrtia v dôsledku znečistenia, Takže členovia e, tohto výboru nebudú len svetkami, vy ste aktérmi, vaša misia je jasná, treba zjednodušovať e, dopravu pre našich spolupčanov, dovoliť e, mobilitu všetkým občanom, rešpektovať nové spôsoby života, životné prostredie, každému zabezpečiť dobre pracovné miesta Ehm, v službách všetkých. Takáto je naša misia, úloha. Ja budem predsedničkou všetkých členov tohto výboru. Dvere môjho, mojej kancelárie sú vždy otvorené. Sekretariát, e, vy nie ste e, byrokrati, vy ste experti, ktorí slúžia e, poslancom Obraciam sa na vás, aj vy ste pi- našim e, pilierom tu v našom výbore. E, pred nami sú obrovské výzvy, potrebujeme aj vaše úsilie, úsilie balíček mobility. Dva roky sme e, rokovali. Áno, pán Marinesku, e, tie procesy sa ukončili a môžete so mnou rátať, máme tu ambicioznú pozíciu, musíme teraz rokovať s radou a komisiou počas trialógov a rátam s vami, že ma budete podporovať v tej správnej eh, dynamike. Musíme takisto aj pracovať na balíčku pre letectvo. Áno, treba redukovať eh, naše skleníkové plyny. Pokiaľ ide o námorný sektor, musíme zabezpečiť, aby problém bezpečnosti aj e, e, znečisťovania e, musíme ošetriť. Aj problematika turizmu spadá totiž do našich kompetencií. Treba teda prijať tú správnu legislatívu, zabezpečiť tiež tie správne digitálne inovácie, ako ich vidíme prichádzať do iných domén sociálne pravidlá, koniec sociálnemu dumpingu, sociálna Európa, ktorá by išla správnym smerom a napokon tento výbor sa otvára občanom a z tohto dôvodu tu vlastne vytvárame priestor pre agory občanov, chceme s nimi diskutovať Chceme diskutovať aj eh, na tému eh, startupov, mobility, chceme diskutovať o etike a preto ja ako predsednička sa zasadzujem ako vy, ako aj všetci spravodajcovia, aby sme mali eh, podpísať chartu týkajúcu sa finančných záujmov aby sme boli transparentní, pretože transparentnosť je dôležitá pre celý tento výbor. A chcem ešte povedať, tento výbor, a opäť sa pozerám na pána Marinesku, E, bude e, stať pevne v rokovaniach s radou a komisiou. Môžete s tým rátať, že e, budem obhajovať pozíciu parlamentu. Výbor TRAN sa dnes stáva neobiditeľným vo všetkých témach a náš výbor bude pilierom v e, sektoroch, ktoré sa naozaj musia pousilovať, ktoré musia vypracovať konkrétne projekty, ktoré od nás očakávajú občania. A ja zabezpečím, aby, tento, aby toto volebné obdobie bolo úspešné. A teraz už prejdeme e, k e, voľbám predsedníctva tohto výboru. Pristúpme teda k voľbe členov predsedníctva. Začneme tým, že sa spýtam, či máme kandidátov na post prvého podpredsedu tohto výboru. Dobrý deň, pán Liberacký, máte slovo. Ďakujem vám pekne, vážna kolegyňa, blahoželám k vášmu zvoleniu aklamačne, to je dobrá správa že tu máme e, kontinuitu. Spomnuli ste emisie, negatívne dopady dopravy, aby som e, navrhol trošku vyváženejší prístup. Doprava to predstavuje aj pracovné miesta, e, obch- pre podniky, zvyšovanie našej konkurenčnej výhody a takisto aj kvalitu života. S týmto na pamäti navrhujeme na post prvého eh, podpredsedu Johana Danielsena zo Švedska z našej policie skupiny, prichádza z odborov. Preto teda kvalita pracovných miest je dôležitá. Milióny hm, ľudí sú zamestnaní v oblasti dopravy a využijem túto príležitosť aj na to, aby som navrhol eh, tretieho Ehm, podpredsedu Ištvana Ujheliho z radou socialistov. Ten sa orientuje skôr na e, otázku e, podnikov, firiem v tejto oblasti a je to dôležité aj pre dobrú geografickú vyváženosť. Takže Johan Danielson a Ištvan Ujheli sú návrhy e, s radou SND. Ďakujem pekne. Sú tu ďalší kandidáti. Pán Danielson, akceptujete túto kandidatúru? Vážení kolegovia, samozrejme túto eh, nomináciu akceptujem. Eh, dámy a páni, keďže nie sú ďalší kandidáti, navrhujem, aby sme volili aklamačne. Vous pouvez venir me rejoindre en tant que premier vice-président. Nech sa páči, zaujmite svoje miesto za predsedníckým stolom a pokračujeme ďalej. Druhý podpredseda. Máme nejaké návrhy, nejaké nominácie? Pán Marinesku, máte slovo. Pani predsednička, navrhujem vám e, v mene skupiny EPP pána Svena Šulceho. E, sú nejakí ďalší kandidáti? Nie. Pán Šulce, e, chcete kandidovať? Pani predsednička, ďakujem mojej politickej skupine za tento návrh a nie je nič krajšie, než byť kandidátom a smieť e, sedieť spolu s vami za predsedníckým stolom, takže súhlasím s týmto návrhom. Alors, je le vote Takže navrhujem hlasovať aklamačne za pána Šulceho Bravo, budete mojim druhým eh, podpredsedom. Prosím, zajmite svoje miesto za predsedníckým stolom a pokračujme ďalej. Máme tu kandidáta na post tretieho podpredsedu. I have already proposed už som navrhol Ištvana Ujheliho, trvám na tomto návrhu s veľkou radosťou. Navrhujem a prosím o eh, volenie aklamačne. Ak nie sú ďalší kandidáti, Uh, chcem sa spýtať pána Ujheliho, eh, nech sa páči, máte slovo, pán Ujheli, súhlasíte s tým, um, že by ste sa stali kandidátom na post tretieho podpredsedu? Ďakujem pekne kolegovia, s veľkou radosťou je to Eh, že som teda nominovaný a rád by som sa zhostil tohto postu. Ďakujem. Keďže nie sú žiadni kandidáti, volíme opäť aklamačne pán Ujhali. Nech sa páči, môžete zaujať svoje miesto za predsedníckým stolom. Pour le quatrième vice-président, y a-t-il des candidats Dobre, e, sú nejaké kandidatúry na post e, štvrtého? E, podpredsedu ďakujem. V mene skupiny ALDE by som chcel navrhnúť pani Julie Le Chanteur na post štvrtej podpredsedničky. Y a-t-il un autre candidat? Monsieur. Sú ďalší kandidáti? Nech sa páči. Ďakujem pekne. Prvom rade vám blahoželám k zvoleniu. Chcel by som navrhnúť ako koordinátor eh, skupiny Renew Europe pána eh, Jean-Christopha Rutkena na eh, post štvrtého podpredsedu. Ďakujem. Très bien, je vous remercie. Étant donné que sur ce... Dobre, ďakujem. Takže pokiaľ ide o tento štvrtý post, máme tu dvoch kandidátov, pani Le Chanteux a pána Otensa z Renew Europe. Tout le monde est d'accord que nous avons deux candidats. Takže máme tu týchto dvoch kandidátov. Pán Olivier, eh, skupina ID. Chcel by som pripomenúť, eh, že porušujeme tu pravidla slušnosti a demokracie. Eh, stali sme sa svetkami maškarády Hrozí tu, že naša skupina príde o miesto v predsedníctve. Podotýkam, že vnútorné pravidlá parlamentu som nevytvoril ja, ale tie hovoria o tom, že menšiny musia byť e, zastúpené. Je to povinnosť. A teda táto e, druhá kandidatúra znamená, že naša skupina pravdepodobne príde o zastúpenie na predsedníctve. Chcem povedať, že toto považujeme za absolútne škandalózne a prosím o nápravu e, tejto nespravodlivosti a teda prosím, aby kolegovia hlasovali za pani De Santu. Ďakujem kolega. Myslím si, že nikto tu nepotrebuje poučovať o demokracii. Máme tu dvoch kandidátov. Všetci môžu byť kandidátmi. Máme teda dvoch kandidátov akceptujú všetci to, že budeme hlasovať o týchto dvoch kandidátov. Dobre, takže budeme hlasovať elektronicky pani Lašantö a pán Eugen. Akceptujete, eh, že ste kandidátkou eh, na tento post? Eh, ďakujem skupine Identita a demokracia za tú prejavenú dôveru. Akceptujem Eh, túto nomináciu. Je to pre mňa eh, česť. Pán Otens, eh, máte slovo. Akceptujete túto kandidatúru? Vážená pani predsedníčka, bola by to pre mňa veľká čest, keby som mohol slúžiť ako štvrtý podpredseda na tomto výbore, takže akceptujem kandidatúru. Dobre, máme teda týchto dvoch kandidátov. Budeme hlasovať elektronicky. Majú všetci so sebou svoje hlasovacie kartičky? Takže máme teraz testovacie hlasovanie na úvod. Ak ste spokojní s týmto výborom, stlačte zelené tlačítko, v opačnom prípade červené. Takže ak ste spokojní, zelené tlačítko, ak nie ste spokojní, červené. On va fermer le vote. Môžeme skončiť hlasovanie, takže je vás 40 veľmi spokojných. Dvaja nevedia sa rozhodnúť dnes. Dobre, takže postup pre voľbu štvrtého podpredsedu je jednoduchá. Zelená farba bude farba e, pre pani Lešante a červená farba bude vyhradená pánovi Otensovi. Takže keď stlačíte zelené e, tlačítko, e, hlasujte za pani Lošante a stlačením červeného za pána Oetensa. Pochopili všetci? Otváram hlasovanie. Tout le monde a voté? Hlasovali všetci? EPP máte o jeden hlas navyše, začína to trochu zlé. Allez, c'est très bien. Výborné, takže končím hlasovanie. 31 za pána Oetensa a 16 za pani Lešantő. Pán Oetens, vy ste eh, menovaní na eh, post 4. podpredsedu. Nech sa páči, zaujmite svoje miesto za predsedníckým stolom. Vážení kolegovia, na budúce sa stretneme 24. júla o 9. O 9. buď prosím prítomný a následne, ehm, to sa týka iba koordinátorov, bude e, ešte treba spomenúť, že 19. júla máme e, stretnutie koordinátorov. Ak už nemáte nič do bodu rôzne, zasadnutie je ukončené. Ďakujem.